stretnutie bude pokračovať v stredu 16. od 9. do 12.30, potom od 15.30 do 8.00 a potom od 8.00 do polnoci. Program už je známy, je na webovskej stránke Európskeho parlamentu. Ďakujem vám za pozornosť, za trpezlivosť, že ste sedeli s nami až doteraz.